Chcela by som privítať pani komisárku Bulls na schôdzi nášho výboru, aby nám približila výsledky stretnutia pri príležitosti 72. stretnutia výboru pre ochranu životného prostredia eh, IMO od 9. do 13. apríla v Londýne prebehlo toto stretnutie. Tešíme sa, že nám približíte svoje názory na nedávno prijatú stratégiu o znižovaní e, emisí skleníkových plynov, ktoré sa stiahujú na lode. Vzhľadom na to, že e, sektor lodiarstva by mal tiež e, svojim dielom prispieť dlhodobo k znižovaniu emisí podľa parížských cieľov. Bolo by zaujímavé tiež zamerať sa na to, ako Európska únia môže podporovať úsilie Medzinárodnej organizácie pre námornú dopravu po tom, čo bola prijatá stratégia tejto organizácie. Tiež eh, by sme sa radi dozvedeli niektoré ďalšie skutočnosti, ktoré sú relevantné pre eh, náš výbor, ako napríklad aktualizácia budúcej implementácie sa ďalej eh, zákaz niektorých druhov palív v námornej doprave a tiež odstraňovanie znečistenia v našich moriach Tešíme sa, že v rámci vynikajúcej spolupráce medzi našim výborom a komisiou prichádzate na toto stretnutie s nami. Opäť raz máme príležitosť stretnúť sa s vami. Máme za sebou aj toto úspešné stretnutie v Londýne. E, tešíme sa, že vám môžeme teraz dať slovo. Pani komisárka, ďakujem. Ďakujem za to, že dostávam slovo pani Valean, drahá pani predsednička, vážení podpredsedovia možno podpredseda skôr, jeden, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Je mi potešením po druhýkrát prísť na schôdzu vášho výboru NB. Som veľmi rada, že vás môžem informovať pri tejto príležitosti O niečom, čo viacerí považujú za naozaj je mlíkovú dohodu. IMO ide o Medzinárodný regulačný orgán pre medzinárodnú lodnú dopravu ako vieme, aj letecká doprava, aj eh, lodná doprava a majú prispieť k dosahovaniu eh, cieľov Parískej dohody, čo sa týka znižovania teploty. Toto Európska únia presadzuje eh, na pôde IMO už mnoho rokov a je to čoraz naliehavejšie vzhľadom na čoraz väčšie emisie z loďarského sektora. 72. zasadnutie výboru pre ochranu námorného prostredia 13. apríla prijalo prvú stratégiu IMO na znižovanie emisí skleníkových plynov z medzinárodnej lodnej dopravy. Táto stratégia je významná tým, že obsahuje kvantitatívne znižovania, cieľe znižovania emisí skleníkových plynov o minimálne 55 do roka 2050 v porovnaní s rokom 2008 cieľom plne dekarbonizovať tento sektor čím skôr, avšak podľa možnosti ešte v priebehu tohto storočia. Ak dovolíte, malá osobná poznámka. Ja verím, že v najbližších 30 rokoch eh, technológia sa eh, výrazne posunie vpred. Podľa mňa sa teda môžeme tešiť eh, na možno nulové emisie z dopravy do roka 2050, ale vrátim sa k tejto téme IMO. Poprvýkrát sú stanovené absolútne ciele globálne pre eh, priemyselný sektor na takejto úrovni. Medzinárodná námorná organizácia a celý sektor eh, loďarskej dopravy podľa mňa si zaslúžia pochvalu za eh, tento precedens. Dúfam, že ICAO sa toho ujme a že sa budeme o nedlho môcť tešiť aj na ich emisné ciele znižovania znečistenia z emisí, keď už takto im ide príkladom IMO. Myslím, že sa zhodneme všetci na tom, že táto dohoda sa nedosahovala jednoducho. Európska únia naozaj bola kľúčovým hráčom. Tí, ktorí ste sa zúčastnili tohto 72. zosadnutia z komisie, môžete dosvedčiť, že to bolo zložité dostať sa do tejto fázy. Mnoho krajín zpočiatku bolo veľmi malo ochotných na dohodu e, o akýchkoľvek kvantifikovaných cieľoch pre tento sektor. E, vyžadovalo si to veľmi zrušné rokovania mimo rokovacej sály a tiež vďaka e, veľmi šikovnému predsedaniu schôdze sa podarilo napokon toto úsilie presadiť. Európska únia a členské štáty zohrávali v tomto procese veľmi významnú úlohu. Komisia riadila koordináciu Európskej únie. Ja som sa osobne stretla s, roko, s rokujúcimi stranami za členské štáty v priebehu prvých dní. Toto stretnutia vyslovila som im jasnú podporu, aby ostali silní, jednotní v dôležitých rokovaniach. A musím zdôrazniť, že všetci, naozaj všetci z nich sa toho držali. Snažili sa o to, aby tretie krajiny tiež podporili prijatie tejto stratégie. A tu musím povedať, že ako komisárka Európskej únie som bola veľmi hrdá na to, že sa nám podarilo takto sa zjednotiť a dosiahnuť konkrétny výsledok v tejto významnej oblasti. Tiež by som sa rada poďakovala vám, vašim kolegom, poslancom Ferea Guteland, Šujca a Eckhout ktorí boli súčasťou EU týmu v Londýne a zohrávali veľmi významnú úlohu, konštruktívnu úlohu najmä v snahe nadviazať kontakty s našimi diskusnými partnermi na pôde IMO, vrátane zastupcov priemyslu a mimovládkami. Tiež komisia zaktivizovala svoju diplomatickú podporu tým, že uzavrela blízku alianciu s Maďarskou alianciou a s mnohými ďalšími medzinárodnými partnermi, čo bolo kľúčové v eh, využití aktuálnej dynamiky a získaní podpory pre túto iniciatívu. Viacero politických iniciatív, ako napríklad deklarácie Tony de Brum, pomohli tiež získať podporu. Musím jasne povedať, že Takáto úvodná stratégia je moje e, veľmi významným prvým krokom k dekarbonizácii. E, panuje takmer všeobecná dohoda o tom, že stratégia prijatá na IMO je dobrým slubným základom pre ďalšie kroky v tomto sektore. Dohodnuté ciele znižovania emisí predstavujú úvodný príspevok medzinárodného lodiarského sektora v snahe plniť záväzky z Parížskej dohody, čo sa týka tiež e, cieľov znižovania teploty, ktoré sa budú môcť revidovať postupom času. Je to užitočné najmä v čase, keď vidíme, že výpočty, ktoré sme mali v minulosti, neboli celkom presné, ale uberali sa nesprávnym smerom. Možno teda sme vystavení ešte väčším hrozbám v dôsledku nárastu teploty. Musíme teda si získať podporu všetkých, aby sme zvýšili ambicioznosť našich cieľov a dúfam, že IMO táto dohoda bude inšpiráciou aj ostatným. Je to dôležité preto, že to poskytuje poradenstvo, podporu celému sektoru. Kvalifikované ciele v tejto stratégii sa môžu využiť na to, aby tento sektor sa oberal cestou znižovania emisí a tiež sa tým podporia inovácie a investície tohto priemyslu do nových technológií, do nízkouhlíkových alebo nulohlíkových palív tento priemysel. Teraz e, e, si musí uvedomiť, že investovanie do operačných opatrení, taktiež využívanie moderných technológií, tiež ekologické plavidla, ako aj výskum a vývoj e, palív s nulovými hodnotami uhlíka sa vypláca. A som veľmi rada, že lederský sektor tiež zahrnul aj európskych vlastníkov lodí do tohto procesu. Som presvedčená o tom, že Postupom času všetci aktéry z laderenského sektoru si uvedomia výhody a úspory, ktoré to prináša. Pôvodná stratégia, ktorá bola prijatá, poskytuje rozsiahlý zoznam krátkodobých, stranodobých a dlhodobých emisných cieľov, ktoré sa môžu schváliť tak, aby tieto kvantitatívne ciele sa naozaj naplnili v praxi. Táto stratégia tiež potvrdzuje, že opatrenia, ktoré sa vzťahujú na lode, sa budú vzťahovať nediskriminačne na všetkých aktérov e, napriek e, odlišným úrovňom zodpovednosti, napriek odlišným princípom e, schopnosti táto stratégia zaistuje, aby povinné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na lode, sa vzťahovali rovnako na všetkých bez ohľadu na to, pod akou vlajkou sa plavia. Stratégia tiež spomenúva to, že je potrebné pred prijatím opatrení eh, venovať pozornosť analýze procesu znižovania emisí, najmä sa musí venovať pozornosť eh, malým a ostrovným krajinám, eh, ktoré sú v rozvoji a taktiež najmenej rozvinutým krajinám krajiny SIDS a LDC to sú anglické skratky. Tiež štúdia popisuje podporné opatrenia, vrátanie budovania kapacity technické spolupráce, výskumu a vývoja. Tiež uznáva úlohu procesu MTCC, ktorý spolufinancuje Európska únia. Zahrania spoluprácu, ide o sieťové projekty, ktoré sa využívajú ako projekty na budovanie kapacít a to naozaj všetci aktéri veľmi eh, ochotne vítajú. Už máme aj konkrétne výsledky. Táto miera ambícií sa môže ešte zvýšiť. Stratégia tiež obsahuje zabudovanie mechanizmu, ktorý umožňuje revíziu v rámci eh, revidovanej stratégie v roku 2023 Tiež sa bude vychádzať z praktických údajov emisí, ktoré budú k dispozícii v najbližších rokoch a to pre sektor, ktorý sa odhaduje, že bude predstavovať 2 až 3 celkových globálnych emisí CO2. Tento rámec je podľa mňa dobrý, je dobre zadefinovaný, ale isté, že ešte si to vyžaduje ďalšie úsilie do budúcna. Už som počula aj hlasy z parlamentu, že teraz sa to musí celé rozbehnúť a ja plne súhlasím. Teraz sa organizácia IMAO musí dohodnúť na programe ďalších sprievodných opatrení, aby sa táto stratégia mohla dostať do praxe. Tiež musíme dosiahnuť dohodu, aby sme rozbehli proces skutočného prijatia opatrení na znižovanie emisí záväznej povahy. Je to dôležité, ak chceme, aby sa do roku 20, 2023 podarilo tieto to opatrenia prijať. Vieme, že teraz už je to odsúhlasený cieľ a je to tiež náš spoločný mandát. Priznajme si otvorenie, nebude to jednoduché. Teda spolieham sa na úzkú spoluprácu s vami. E, verím, že to bude tímové úsilie. aby sme to sľubne mohli rozbehnúť. Ešte by som sa rada s vami podelila o niekoľko ďalších myšlienok k tejto téme. Myslím, že prijatím tejto úvodnej stratégie IMO a tiež celý tento sektor dokázal svoju ochotu byť súčasťou hľadania riešenia. Myslím, že tento signál zaznel jasne a treba tu vysoko oceniť eh, IMO za tento ich prínos. Ale ako som už uviedla, musíme naďalej na ne vyvieť tlak, aby naozaj poskytli rámec aj konkrétne akčné plány. Európska únia bude zohrávať naďalej svoju významnú úlohu ako globálny významný hráč, tak aby to, čo sa odsúhlasilo, naozaj sa stalo realitou. Tiež sme sa ubezpečiť, že komisia bude naďalej pozorne monitorovať proces e, a pokrok na IMO e, v znižovaní emisí a tiež prievodné opatrenia budeme pozorne sledovať tak, aby tento sektor naozaj e, vynaložil potrebné úsilie, aby sa cieľa splnili. Ak totiž nedôjde k dostatočnému pokroku do roku 2023, komisia bude prvá, ktorá nabrhne primerané EÚ kroky v takomto prípade. Myslím si však, že zatiaľ môžeme byť spokojní, že máme takúto predbežnú dohodu v boji proti klimatickým zmenám. Ešte by som, ak dovolíte, sa rada vyjadrila k tom ďalš- trom ďalším témam, ktoré ste nastolili na úvod, pani predsednička. Poprvé, schválenie opatrení, ktoré zakazujú prevážanie palivového oleja, ktorý nesplňa e, limitné hodnoty síry. To sa očakáva, že sa, spl- e, že sa príjme na najbližšej schôdzi v oktobri. To je teda jasný krok. Ďalej po druhé, IMO tiež odsúhlasilo prejednať zákaz využívania prevážania e, ťažkých olejov v arktických vodách. Tieto opatrenia ide o vykurovacie oleje tieto opatrenia sú dôležité aj na ochranu zdravia e, občanov, aj na ochranu životného prostredia v arktickom regióne, ktorý je taký dôležitý pre našu klímu. Ďalej, po tretie, rada by som zvoraznila otázku znečistenia morí. To je téma, ktorej sa IMO čoraz viac venuje. Boli predložené konkrétne návrhy aj v rámci dohovoru e, o ochrane E, morského prostredia. Teším sa, že sa budeme tejto téme venovať v našich diskusiách, aj čo sa týka aj našej vlastnej revízie, smernice, ktorá sa zaoberá prijímacích prístavných zariadení, ktoré e, prijímajú odpady z lodí. To súvisí veľmi úzko s odpadom v moriach a, tiež to úzko súvisí s modelom obehového hospodárstva, ktorý sa snažíme rozvinúť. To je všetko z mojej strany. Teraz veľmi rada príjmem otázky, prípadne vaše vyjadrenie. Ešte raz ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani komisárka, za všetky tieto informácie. Teraz dávam priestor poslancom. Najskôr členovia delegácie a obaja spolupredsedovia. Najskôr dostane teda slovo pán Faria. Aha, dáva prednosť ako gentleman pani Gutaland. Nech sa páči, takže ona pôjde prvá. Uh, Ďakujem, pani predsednička, ďakujeme vám, pani komisárka, ďakujeme vám, pán Faria. Rozdelili sme si to trošku. Ja som predsedala veľkej časti tejto cesty. Ďakujeme, pani komisárka, za vašu podporu, za vaše odhodlanie. Viem, že ste usilovne pracovali v priebehu tejto konferencie a tiež ste preukázali veľkú odhodlanosť aj v medzifázach tiež ďakujem aj celému týmu komisie za ich usilovnú prácu. Viem, že koordinácia členských štátov je dôležitá. a Bola dôležitá aj v Londýne. Členské štáty naozaj e, urobili veľký kus práce na tejto schôdzi. EMC tiež e, to bol veľmi významný krok vpred aj z ich strany. Vieme, že členské štáty chceli viac. Niektoré žiadali, aby tie ciele boli na úrovni 70 až 100 zníženia emisí CO2 do roka 2050. Cieľ sa napokon stanovil na nižšiu hodnotu, ale predsa len je to veľmi významný krok vpred. Máme teda tento 50-percentný cieľ v stratégii zapracovaný a tiež e, je veľmi významným krokom, že IMO prijalo takúto stratégiu a toto treba vziať na vedomie a oceniť to. Ale som rada, že spomínate jasne aj to, že komisia bude pozorne sledovať ďalšie dianie a že naďalej bude vyvíjať tlak, pretože nestačí e, to, čo sme dosiahli. Ak chceme plniť parížské ciele, budeme to musieť posunúť ešte viac nahor. Loďarský priemysel po posledných týždňoch, keď sme boli svetkami, okrem iného u nás vo Švédsku, e, že tento sektor predstavuje viac emisí CO2 v súčasnosti, e, než sa predpokladalo, je to čoraz väčší problém a vieme, že ak túto stratégiu nebudú plniť, tak v budúcnosti budú ešte väčším e, vypúšťacím faktorom emisí CO2. Vieme, že rok 2050 by mohol znamenať, že 70 emisí CO2 bude pochádzať z lodnej dopravy spolu s leteckým sektorom naozaj sú veľmi e, významnými e, znečisťovateľmi tieto dva sektory, teda je podľa mňa dôležité naďalej vyvíjať tlak. Vy ste to veľmi výstižne popísali, pretože 73 73. schôdza bude významná, ale Tiež je potrebné prejednať, e, čo presne očakávame, aké kroky sú potrebné. Musíme teda presne formulovať naše očakávanie. Nemôžeme čakať do roka 2023. Musíme žiadať už na ďalšom zasadnutí, aby predložili tieto konkrétne ciele. Počula som, že ste to uviedli, ale komisia musí veľmi presne určiť, čo konkrétne očakávame od nich v krokoch, pretože ak necháme čo len tak plynúť, nebudeme schopní im zabrániť e, aby sa stali tým najvýznamnejším eh, znečistovateľom budúcnosti, čoho sa tak veľmi bojíme. Teda chcem vyzvať komisiu, aby v tomto procese pokračovala, aby nepoľavila, aby na nich nadalej vyviela tlak, aby sa vyhrážala, možno aj legislatívne krokmi. Parlament bude stáť po vašom boku, budeme aj my naďalej eh, vyvieť tlak, pretože to robíme v najlepšom záujme aj v prospech plnenia Parížskej dohody, ale tiež v prospech samotného hlavného priemyslu, pretože ak neprejdú touto zmenou, bude to zastaralý sektor, ktorý nebude schopný držať krok a nejako im to ani v budúcnosti nepomôže. Teda aj pre nich je to dôležité. Počula som, že niektorí na konferencii sa vyjadrili, že aj ostatní, ostatné sektory by mali e, dosiahnuť technický pokrok e, za nich. E, nie, nie, to nie je správne. Oni sami sa o to musia snažiť. Ostatné sektory, aj oni sú vystavení tlaku, aj e, na automobilový priemysel, aj na priemysel ako taký tlačíme. Nemôžeme pripustiť, aby sa očakávalo od iných, že tie úlohy splnia za nich. Môžeme im v tomto pomôcť, ale oni musia byť tou rozhodujúcou silou sami za seba. Ďakujem ešte raz, pani komisárka, a snažím sa pokračovať tejto spolupráci aj naďalej. Ďakujem. Teraz má slovo pani Faria. Pán Faria. Ďakujem, pani komisárka. Eh, je to radosť vás tu vždy vidieť. Ste veľmi aktívna a naozaj eh, ste zapálená, za to sa snažíte, aby ste bojovala proti klimatickým, bojovali proti klimatickým eh, zmenám. Viete, že eh, sme vždy radi, keď medzi nás sem prídete a chcem počiarknúť dôležitosť tohto, že aby sme mali vysoké ambície. Povedali ste, že ste dosiahli dobrý, dobrú dohodu, ale viete sama veľmi dobre, že to tak úplne nie je. A dokonca ste hovorili aj o dohode eh, na medzinárodnom stretnutí pre lodiarstvo. Hovorili ste o cieli, ktorý nám umožní, že do roku 2050 bude mať nulové emisie. Pani komisárka, priznajme si, že toto sa nestane, pretože e, my hovoríme o tejto spolupráci od roku 2008 a nebol stanovený žiadny strop, ktorý by e, bol v tom konečnom texte. Čiže Chceme samozrejme, aby sa to stalo, ale keďže to už tak je, tak ako viete, eh, by som chcel povedať, že máme tu nariadenie, ktoré bolo prijaté 2015 a ktoré sa týkalo lodiarstva. Ja som bol spravodajcom tohto a toto sa týka lodí, ktoré majú dávať správy o svojich emisiách. E, tieto, e, táto smernica zabezpečí vlastne dobré správy o emisiách a e, bude sa týkať teda lodiarstva a majiteľov lodí. Ide tu o systém zbierania, zhromažďovania dát a ten systém bude zrejme zrevidovaný, ako sme už predtým povedali. A, a aby, z, teda aby ten systém zodpovedal požiadavkám uh, e, IMA. Ja sa chcem spýtať, aké sú plány komisie, kedy chce predložiť návrh na remisiu EUMRV. E a to je pre mňa dôležité. A uh, ako zaručí komisia transparentnosť v údajoch ohľadom nákladných lodí? Pretože toto je naozaj veľká téma. Ehm, tieto údaje o nákladných e, lodiach nie je v revidovanom nariadení a to malo by tam byť. A potom by sme teda mali zvoliť ten prístup z, z dola hore. No a e, viem, že vy ste veľmi e, pokroková v tejto oblasti, ale je možné mať efektívnejšiu e, reguláciu EÚ alebo nechať to teda tak, aby sme mali nižšie ambície v súlade s IMO. Na, za, na záver by som chcel povedať, že naozaj som veľmi rád, že Eh, sme, máme tu na stole ten mm, problém, túto tému, mm, o ktorej sa hovorilo počas stretnutia a bude sa o tom hovoriť aj na ďalšom stretnutí, čiže že sa vylúčia z, Arkti- z antarktickej oblasti vykurovacie oleje, lebo v smernici sa to zatiaľ nespomína. Minulý týždeň som bol na uh, istej univerzite a uh, hovoril som s delegátmi IMO a na to mi samozrejme neodpovedali uh, na túto otázku vykurovacích olejov. Chcem nadviazať na to, čo povedal predrečník. Naozaj vaša práca je výborná. Uh, a je pre nás dobrým stimulom, aby sme boli aktivnejší v tejto oblasti. Viem, že máte vysoké ambície, aj my máme vysoké ambície, ale vyvinime eh, čo najväčší tlak, no bez toho, aby sme to prehnali. Ešte by som chcel, pani predsedkynia, doplniť, že pani kolegyňa, pani Šujca nemohla sem prísť, eh, ale teraz totiž to predseda eh, v výbore AFED. Čiže chcela tu byť, ale sa jej to nepodarilo. Ďakujem. Ďakujem. Pán Faria, pán Eckhout. Thank you, Madam Chair, and... Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať e, e, komisii, pani komisárke, za to, že prišla sa medzi nás. Bolo príjemné vás vidieť v Londýne a chcem sa pridať aj k tomu, čo povedali kolegovia, čiže ľudia, chcem poďakovať ľuďom z komisie, ktorí zohrali kľúčovú úlohu v dosiahnutí tejto dohody. Estónske predsedníctvo pokračovalo v práci predchádzajúcich predsedníctv a bolo to naozaj eh, veľmi vhodné. Pomohlo to, pretože ľudia v rade mali zodpovednosť, eh, aby všetko bolo pripravené, keď, keď prídeme do Londýna. A to je veľmi dôležité, keď sa posunieme k ďalším MPCS, aby sme boli jednotní Mm. Ale naozaj to tam fungovalo. A mm, naozaj to zohralo dobrú, správnu úlohu v rámci týchto vysokých ambícií. A chcem poďakovať aj Irsku, ktoré zohralo veľkú úlohu. Ehm, Nakoniec budem hovoriť o leteckej doprave. Určite nebudete prekvapení, ale ukazuje to, že eh, ten tlak, ktorý vyvíjame na IMO, na túto organizáciu, je naozaj eh, veľký a funguje to. Je to dôležité, aby ľudia eh, si tam uvedomujú, že nemôžeme pokračovať bez toho, že by sme dosiahli dohodu. A tým pádom to rozširuje veci, pretože ak máte nejakú koalíciu s vysokými ambíciami, ak nikam to nepovedie, skončí to v koši. Čiže mm, je dôležité, že si to tí ľudia uvedomili. E, dúfam, že ten follow-up a to pokračovanie príde čoskoro. E, e, máme trocha obavy o regiónu Latinskej Ameriky, pretože um, sú tam krajiny, o ktorých vieme, že budú robiť ťažkosti. Napríklad Saudská Arábia vôbec nepomáhala, to nie je prekvapenie. USA takisto o, nie sú príliš spolahlivá krajina, to tiež nie je veľké prekvapenie. A um, majú troška obavy, že ich to vylúči z globálneho trhu, zo svetového trhu a ja ich celkom chápem. Mali by sme pracovať na vzťahu s nimi, aby sme uh, sa zabezpečili, že sa pustia do ďalších uh, krokov, pretože tieto ďalšie kroky potrebujeme. Ehm, vy ste hovorili o tom, že toto je naozaj prelomová dohoda ehm, aj z klimatického hľadiska, ale podľa eh, mňa veľmi pomohla aj úloha priemyslu. A my ako zelení sa vždy stiažujeme. A niekedy treba e, aj poďakovať a zagratulovať, pochváliť, keď si to niekto zaslúži. A myslím si, že teraz priemysel naozaj zaslúžil o to, aby zabezpečili túto dohodu, lebo hovorili, že áno, vieme, e, dokážeme e, fungovať aj so znížením týchto emisí, čiže ukazuje to, že E, priemysel dokonca pre, e, predbehol niektoré vlády. A vďaka tomu sme dospeli k tejto dohode. No a potom to dosledovanie alebo pokračovanie, follow-up. E, povedzme si úprimne, že tento cieľ nezodpoveda cieľom z Paríža. Toto je dôležitý, je to dôležitý štart, dôležitý začiatok Môžeme povedať, že áno, sme prvým globálnym sektorom v tejto dohode, ale IMO ukazuje, že môžeme dosiahnuť e, dohodu s absolútnym ambiciozným cieľom. Samozrejme, toto je e, ten štát, ten začiatok, musíme ísť ďalej, môž, musíme zvýšiť naše ambície ohľadom cieľu, cieľov, ale hlavne ohľadom redukcie. A chcem sa vás pýtať, pani komisárka, alebo ste sa ohľadom toho nevyjadrili. No, samozrejme, že treba začať s akčným plánom, ale zdá sa, ako by sme sa na to mali pracovať ďalších 5 rokov, ale to, my by sme mali byť schopní urobiť nejaké akcie už teraz a nie za 5-6 rokov pretože každá molekula CO2 otepluje našu planetu. No a potom, keď sa dostaneme do eh, roku 2030, ak berieme ten cieľ vážne, tak eh, v roku 2030 musí byť každá nová loď eh, z pohľadu emisí 0, mať 0% emisí, čiže každá nová loď musí mať 0 emisí, 0% emisí. Čiže aj Európa sa musí zamyslieť, čo máme robiť s tými všetkými veľkými štruktúrami LNG v lodiarstve, pretože práve toto vytvára tu sú infraštruktúry, ktoré do 2030 už nebudú fungovať. Čiže my vlastne vytvárame infraštruktúru, ktorá nám nepomôže dosiahnuť ten nulový emisný cieľ v roku 2030. Čiže mali by sme strategicky rozmýšľať. A potom posledný e, bod e, ICAO, letecká doprava. Viem, že ste veľmi rada, že e, čoraz viac krajín sa podiela na dobrovoľnej fáze, ale vieme, že celá dohoda po tom, čo už e, bola dohodnutá, je naozaj slabá v tých cieľoch. Teraz e, sa do tej dohody dostáva čoraz viac slúčiek, sú tam tie kompenzačné, projek- kompenzačné projekty, že naozaj má veľké obavy, či to na niečo bude slúžiť. A teraz my ako Európania by sme mali tlačiť na ICAO, ako len môžeme, a myslím si, že je veľmi dobrá tá cestovná mapa, ktorú vydá komisia, cestovná mapa do roku 2050 a e, poprosme ich, aby tam dali aj ICAO a letectvo. A nielen, aby IMO cítilo, cítila tlak, ale aj letectvo by sa malo posunúť, pretože naozaj to budú veľmi zlé um, správy pre um, klímu a životné prostredie. Ďakujem pani Eh, pani komisárka a teším sa na ďalšie správy. Eh, no, Ďakujem. Kolegovia, ktorí sa chcú ujať slova, nech sa páči pán Líze. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, pani komisárka. Zdá sa, že je to veľmi významný krok. Ja už som ani nedúfal, že sa to podarí, preto sa chcem o to viac poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili a tento prelomový krok, ale musím dať zapravdu aj tým, ktorí tvrdia, že ešte nie sme tak ďaleko, aby sme naozaj mohli povedať, že je to v súlade s parížskými cieľmi. Preto som rád, keď hovoríte, pani komisárka, že naďalej budeme vyvieť tlak a že chceme, aby táto dohoda bola ešte e, posilnená, doplnená. Mám len jednu konkrétnu otázku, ktorá ale s tým veľmi úzko súvisí. Už na mesiac máj bol ohlásený návrh komisie a potom sa to odložilo a zároveň som sa dopočul, teda ešte stále počujem, že komisia už nechce od začiatku júna predkladať žiadne ďalšie nové návrhy. My to považujeme za absurdné. Už sme sa obratili na predsedu parlamentu. My chceme, aby ďalej prichádzali návrhy od komisie a v tomto prípade je to naozaj nevyhnutné Vyplýva to z medzinárodnej dohody, vyplýva takáto zodpovednosť. Jednoducho aj v iných veciach je naliehavo potrebné prekladať návrhy, preto vás chcem požiadať, aby aj tento návrh ste predlžili čím skôr. To, to hovorím v mene všetkých kolegov, ale aj vo všeobecnosti chcem e, apelovať e, na vás, aby ste vyslali signál vedeniu komisie, že je nepripustné, aby od júna už nič neprišlo, pretože v novembri budúceho roka Verím, že budeme mať novú komisiu, ktorá tiež nezačne od prvého dňa robiť návrhy. Nemôžeme predsa dva roky čakať na nové návrhy. To bude úplne absurdné v očiach verejnosti. V skutočnosti vznikne dojem, že nepotrebujeme ani parlament, ani komisiu, že dva roky si jednoducho môžeme dať voľno a nič sa nestane. My to vnímame inak. Podľa nás sú e, niektoré palčivé otázky, ktorým sa musíme venovať aj po júne tohto roka. Thank you very much. Someone else? Ďakujem. Uh, nech sa páči, pani Dali. Thanks a lot, Chair. Um, and I would... Ďakujem. Uh, chcela e, by som poďakovať pani komisárke za to, že prišla sem. Pamätám si, že ste boli tu v tejto istej sále a hovorili ste nám o tom, čo sa deje v Medzinárodnej organizácii pre uh, lodnú dopravu. A musím povedať, že teraz to je naozaj veľmi pozitívny krok vpred ale rada by som bola, keby sme naďalej vyvíjali ten tlak. Hovorili ste o roku 2050, to je naozaj dlhý čas. Musíme sa snažiť, aby e, sa veci diali. Musíme sa ubezpečiť, aby sme mali e, ciele strednodobé, krátkodobé a mm, musia, musíme vedieť, že aj lodiarský priemysel, lodný, lodná, lodný sektor musí znižovať emisie. Takže zvážte tie krátkodobé a stredodobé ciele. Chceme tam re, takisto redukcie a moja obava je tá, že keď začneme hovoriť o cieľoch v roku 2050, tak budeme mať veľmi dlhý čas pred sebou, obdobie pred sebou, kedy sa nebude nič diať a všetci e, zo sektoru povedia, že e, E, keď sa k tomu už približia k tomu datumu, že teraz majú už strašne málo času a každý individuálny sektor musí prispieť. Hovoríte o niečom, čo zachádza za hranice zodpovednosti jedného sektoru. Nemôžeme dovoliť, aby nejaký sektor neprispieval k redukcii e, emisí, pretože musíme sa obratiť na všetky sektory každý musí urobiť e, svoju úlohu. Každý sektor musí prispieť k redukcii emisí, ktoré chceme, ktorú chceme dospie, ktoré chceme dospieť na svetovej úrovni. Bola som naozaj veľmi rada, e, keď ste spomenuli tých 30 rokov a hovoríte tam o zmene technológií, e, lebo technológia sa nevyvíja rýchlo. Bude sa vyvíjať aj v tomto sektore. A keď e, jednotlivé sektory budú tlačiť do toho, aby sa veci zmenili, lebo zatiaľ sú v takej komfortnej zóne, e, lebo ich to bude držať od toho, aby e, boli inovatívne a konkurencie schopné, keď ich porovnáme s inými sektormi a s inými kontinentmi. Takže oblasť lodnej prepravy, námornej prepravy musí byť e, na čele inovácií a dúfam, že sa tá technológia bude vyvíjať. My, Európania, sa musíme zaslúžiť e, preto, aby sme mali tieto strednodobé a krátkodobé ciele. Ďakujem. Už sa nikto ne, hlási, tak teraz dáva slovo pani komisárke. Um, um, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za povzbudivé slova a ďakujem aj za ten tlak, ktorý od vás prichádza. Ja som tá prvá, ktorá veľmi pevne zastáva e, externé vplyvy negatívneho typu e, v doprave. Samozrejme, že tieto negatívne externality sme si postupne proste začali vnímať, takže sme si na ne e, dosť zvykli ako spoločnosť. Znečisťovanie vzduchu, ale aj hluk a tak ďalej. A toto vedie k 100 tisícom predčasných umrtí a doprava na to má teda veľký podiel. Musíme s tým naozaj niečo urobiť, lebo ináč tieto čísla budú rásť. Myslím si, že tu musíme urobiť to, čo je naša práca. Musíme dvíhať povedomie u občanov o tejto situácii, že každého občana musíme, každého podnikateľa musíme tiež takto náležite informovať, aby si bol vedomý toho, čo sa deje. A potom si môžeme stanovať odvážnejšie a odvážnejšie cieľa. Myslím si, že aj komisia teraz má k dispozícii lepšie, a no, lepšie štatistiky a prichádzame aj s iniciatívou, teda ako merať e, tie hodnoty, ktoré, o ktorých tu hovoríme a ako vylepšovať štatistiky a ich e, výsledky potom náležite uplatňovať v praxi. A prirodzene hovoríme aj o úsporách, ktorým to povedie ak chceme dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie. Samozrejme, keby to bolo skôr, to by bolo vítané, ale to by znamenalo vyvíjať konštantne tlak a neustále znižovať znečisťovanie. Takže dovolte mi teraz reagovať na vaše otázky. Ten zoznam, e, e, ktorý sa týka stratégie, začneme na tom pracovať už v júli, na tom zozname. A predpokladá sa, že stretnutie potom bude v októbri tomto roku a tam sa zameriame na akčný plán, na krátkodobé opatrenia a hlavne pôjde o opatrenia, ktoré už sú teraz na stole, tak povediac, diskutuje sa o nich. A máme aj veľmi hmatateľné návrhy. Prvé sa týkajú toho indexu energetickej efektívnosti, prevádzkovej e, efektívnosti lodí a tak ďalej. Proste sú tu základné prvky, na ktoré kladieme teraz veľký dôraz. Musíme sa mm, snažiť e, dosiahnuť matateľné výsledky krátkodobého charakteru v tejto prvej fáze a preto v októbri sa tomu budeme venovať. A potom vlastne tu bude aj na tom zasadnutí MEPS 73 a tam sa povie, aká sa bude situácia vyvíjať ďalších 5 rokov. Musím tiež povedať, sú tu aj medzinárodné záväzky a tu je deadline, teda troška sa odložil tento deadline, tá lehota a je tam priestor na to, aby sme potom mohli prísť eh, s určitým návrhom a to je vec, na ktoré sa venuje moja kolegyňa Kaniete, ale som presvedčená o tom, že už po tomto lete budeme mať k dispozícii nejaké konkrétne závery. Takže ďalej. Otázka o arktických e, o v oblasti Arktidy a o zákaze e, ťažkých vykurovacích olejov. Aké opatrenia sa tu budú príjmať v tomto smere? Už mm, bola som informovaná na tom stretnutí nedávno, že pokiaľ ide o používanie a aj transport takýchto e, ťažkých olejov, to už je pokryté v dohovore Marpol. A týka sa to teda aj arktickej oblasti. Potom e, tu bola otázka na akčný plán. Dovolte mi povedať, že sme ozaj veľmi odhodlaní. A hoci nedosiahli sme dohodu o akčnom pláne zatiaľ, ale veľmi jasne sme rozhodnutí diskutovať a dohodnúť sa aj o krátkodobých, aj, aj dlhodobých aspektoch, ale už v krátkodobom horizonte sa chceme dohodnúť na tomto akčnom pláne. Takže rada by som ešte nadviazala, a spomínalo sa to tu, z vašej strany. Áno, Brazília, a Argentína predstavujú výzvu, ale oni majú iný názor, pokladajú sa e, za tzv. logistických prevádzkovateľov. Oni vlastne nevlastnia lode ako také. Nie sú veľkými vlastníkmi lodí. A toto som si uvedomila až potom, keď som bola v Londýne. V plnej miere som si to až potom uvedomila, že oni sú troška v inej pozícii. Oni využívajú lode a majú pred sebou iné výzvy, iné problémy, ktoré musia riešiť napríklad to týka služieb, ako teda napríklad nájsť ten správny prístup z ich strany. A ich prístup je teda iný než prístup Grékov alebo iných silných štátov, ktoré majú proste silné flotily. Takže toto napríklad Saudská Arábia, USA, to sú osobitné prípady. Ale je zaujímavé, že Saudská Arábia vždy hovorí o tom, že prečo chceme stále e, používať olej, keď proste existujú aj iné spôsoby, ako znižovať emisie. A hovorím, nemáme nič proti rope ako takej, ale e, v podstate je to neprimerané, do akej miery sa využíva tento e, produkt, respektíve táto surovina vedie k obrovskému znečisťovaniu životného prostredia. Myslím si, že nejaké inovácie už určite prídu a na to sa musíme zameriavať teraz na moderné technológie, tzv. čisté technológie, respektíve hm, mali by sme byť technologicky neutrálni z tohoto hľadiska. Proste čokoľvek prispieje k čistej mobilite, by sme mali podporiť. A predpokladám, že za niekoľko rokov, za 3-4 roky už tu niečo nového predsa len bude, čo povedie k výraznej zmene keď hovoríme o letectve. Tam je to práve dobrý príklad. Preto ma rokmi ešte nikto nechcel počuť o hybridných e, alebo elektrických lietadlách. Ale Rolls-Royce teraz je pripravený už e, pripravený, že v roku 2023 príde s novým systémom pohonu. Airbus a ďalšie veľké letecké, teda výrobcovia lietadiel sa začnú uberať už cestou hybridných lietadiel, elektrických lietadiel a či táto nová moderná technológia je tu. A môžeme byť zatiaľ opatrne optimistickí, ale myslím, že by sme práve mali konať v tom duchu, aby aj ekosystém netrpel. Čiže treba vyvinúť tlak, stále vyvíjať tlak a mať vysoké ambície. A IMO preukázala veľkú mieru ambície. Ak si spomínam, pred dvoma rokmi IKO prijalo obrovský významnú dohodu a keď to porovnávame teda s IMO, tak tam to nebolo až tak naplnené, ale ambície tu sú. V plnej miere súhlasím s tým, že je potrebné hovoriť o tom, diskutovať o tom a stále e, zvyšovať povedomie ľudí aby táto téma bola pokladaná za niečo bežné, že o tom hovoríme, aby to nebolo niečo nepríjemné. Takže som skutočne veľmi vďačná za pozitívnu spoluprácu a vždy uvítam váš tlak, aby sme ešte lepšie konali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za veľmi zaujímavú zaujímavé vyjadrenia a odpovede? Pardon, prepačte ešte, možno to nie je dôležité, čo chcem povedať, ale prepačte, hovorí pán Faria. Povedali ste, že áno, moderné technológie prídu a dúfam, že čím skôr. A nakoniec, teraz ste hovorili o tom, že aj tie prvé kroky musia byť prijaté teraz v určitej miere z hľadiska eh, tých dokumentov ešte do leta ale uvidíme, aký postoj k týmto veciam budú mať budúca komisia, budúci parlament. Ale keď hovoríme o nákladných lodiach. Aha, myslela som, že som sa jasne vyjadrila. Navrhneme do jesene nejaké opatrenia. Problém je v tom, že to je príliš, príliš skoro. Teraz v maju budeme mať teda v maji budú voľby, takže potom sa všetko zastaví, nie? Pani komisárka, určite transparentnosť je dôležitá a skutočné údaje o nákladoch. To je základná vec. To je pre MRV veľmi dôležité. Ak to teda budeme robiť takto a IMO sa rozhodla ísť touto cestou a my máme proste, alebo respektíve vyzerá to tak, že my upúšťame od našich ambícií. A v budúcej revízii chcete skutočne vypustiť údaj o skutočných e, nákladoch, teda aké e, kargo teda majú tie lode? Áno, myslím, že tento dokument nie je ešte hotový, nebudem to teda komentovať bližšie. Ale pokiaľ ide o vašu poznámku, no, e, budem e, s príslušným e, zodpovedným človekom hovoriť. Momentálne tu nie je k dispozícii, je v tretej krajine, ale témy, o ktorých hovoríte, tie sú všetky v tomto materiáli a prehodnocujú sa aj transparentnosť a tak ďalej. Takže že ešte raz, pani komisárka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli medzi nás a tešíme sa na pokračovanie debaty s vami aj na budúce. Sú to veci nášho spoločného záujmu. Ďakujem vám veľmi pekne, poslankyne a poslanci, a ďakujem vám za vašu podporu. Takže teraz budeme ešte hovoriť, e, budeme mať výmenu názorov na a, tému rakovina traviaceho traktu a máme tu predstaviteľov e, z generálneho riaditeľstva pre otázky zdravotné z komisie DG Sante. Pán Ryan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za... Pani predsednička, máme tu viacero diapozitívov, na ktoré by som chcel poukázať a chcem taktiež poďakovať za to, že ste ma pozvali na túto výmenu názorov o e, rakovine čreva. Chcem poskytnúť aj niektoré konkrétne informácie o našej práce v tej, práci v tejto oblasti. Určite by bude e, najprv dobre poukázať na to, akú záťaž spôsobuje tento problém rakoviny. V podstate máme európsky systém pre štatistiky o rakovine a ukážem vám to teraz na týchto diapozitívoch. Tento prvý diapozitív poukazuje na to, že asi 20 všetkých typov eh, rak, teda rakoviny členských štátov. U mužov je e, veľmi častej e, eh, práve rakovin, typ rakoviny hrubého čreva, už, jedný, už je to druhý najčastejší. A pri tomto ide aj o druhú najčastejšie spôsobovanú mortalitu práve týmto typom rakoviny u mužov. A už je to podobné. A sa pozrieme na výhľady na, na tento rok, tak vidíme, že viac než 360 tisíc nových prípadov rakoviny hrubého čreva sa očakáva. No a sú tu veľké počty osôb, ktoré teda máme veľké počty umrtí. Tu vidíme, že analýza trendu nám neposkytuje nejaký optimistický výhľad a vidíme, že e, celkovo tie trendy mortality poukazuje na úspechy, ktoré boli dosiahnuté v minulých rokoch. Čiže práve rakovina hrubého čreva je veľkou prioritou v boji proti rakovine, pretože vidíme, že to je naozaj veľká záťaž. Ale keď môžeme byť mierne optimistickí, pretože e, tento typ rakoviny je teda jedným z rôznych typov a screening môže naozaj pomáhať zachraňovať životy. Z hľadiska implementácií odporúčaní E, ktoré boli publikované v Lani. V Lani. A ukazuje sa tu, že sú tu aj určité pozitívne trendy. Tu vidíte, že teraz 20 európskych krajín má programy pre screeningy v porovnaní s 12, ktoré boli len na začiatku, prvne sa tieto správy začali publikovať. Takže dnes, dnes ich je 12, pardon, 20, predtým ich bolo len 12. Takže môžeme odhadovať, že asi 140 miliónov žien vo veku 50 až 57 rokov v európskych štátoch e, sú predmetom screeningu. Teda toto je veľmi dôležité číslo a znamená to, že e, tento trend rastie, počet ľudí, ktorí sú, zahrnutí do screeningu, rastie. Okrem toho sú tu testy a určité protokoly, podľa ktorých sa postupuje a preto samozrejme musíme dbať na to, aby sa stále zvyšovala kvalita. Neviem, či ste sledovali aj údaje v novinách za posledné týždne, ale boli v niektorých členských štátoch, konkrétne v dvoch, boli škandály tohto typu, kde eh, nastali chyby v týchto systémoch kontroly, takže naozaj tieto medzery, ktoré existujú, treba vyplniť. A je pravdepodobné, že v Európskej únii vzhľadom na starnutie populácie narastie aj výskyt ehm, rakoviny hrubého čreva, preto treba ehm, vykonávať screening vo veľkej kvalite. Sú tu údaje, ktoré by som ešte chcel pri tejto príležitosti spomenúť v súvislosti so screeningom. Jednak e, máme tu zoznam 12 e, spôsobov, ako znižovať e, pravdepodobnosť vzniku tohto typu rakoviny, napríklad rakovin, zera nepiť alkohol, a zdravá strava, pohyb a tak ďalej, sná uchrániť deti pred hepatitídou typu B a tak ďalej. Proste je tu viacero akcií, respektíve krokov, ktoré budú financované taktiež eh, z programu pre zdravie zo strany EÚ. Eh, e Takže poprvé, to bolo poprvé. Po druhé, chcem spomenúť toto. Technická pomoc. Takže organizujeme aj technickú pomoc eh, krajinám, ktoré o to vyjadrili záujem a majú konkrétnu potrebu. Bude sa to financovať z rozpočtu spoločenstva. A samozrejme organizujeme teda túto finančnú stránku. Po tretie je tu aj nová iniciatíva, ktorá sa týka hrubého rakoviny hrubého čreva. Týka sa to teda aj screeningu, aj starostlivosti. Vyvinuli sme tu patričné metódy a budú k dispozícii tieto eh, aj pacientom, aj tým, ktorí určujú smerovanie tejto zdravotnej politiky. Čiže náš prístup pokiaľ je o tieto ochorenia, ktoré nie sú svojim charakterom nákazlivé, napríklad aj tento typ rakoviny, tak v tejto súvislosti chcem spomenúť ešte aj dobrovoľné aktivity VHO a konkrétne ide o zameranie sa e, na cieľové skupiny a spolupracuje sa teda aj s komisiou, teda VHO spolupracuje s komisiou a Máme tu aj určité referenčné údaje. Snažíme sa zistiť e, tú správnu prax, respektíve systémy e, intervencií, ktoré boli e, pozitívne a priniesli patričný efekt. Čiže je tu snaha taktiež zvýšiť úroveň týchto intervencií. Okrem toho e, sa skvalitne služby, e, alebo je tu smerovanie ku skvalitneniu, e, ku skvalitneniu týchto služieb aj na národnej úrovni s pomocou prostriedkov Európskej komisie. Konkrétne napríklad 5 štátov sa dobrovoľne rozhodli, rozhodlo vykonávať screening rakoviny hrubého čreva a zapracovávali tento systém taktiež do, do, do svojich vnútroštátnych zdravotných programov Rád by sme treba e, zvýšili úroveň celkovo tejto starostlivosti, teda jednak screeningovej starostlivosti. Európska investičná banka nás nedávno požiadala, aby sme pomohli pri výbere kritérií e, na vytvorenie protonových e, terapeutických centier za účelom E, liečby rakoviny. Snažíme sa podrobiť to aj medzinárodným cieľom a chceme konkrétne e, zaceliť tieto e, zásahy najmä pre členské štáty, ktoré sú v najhoršej situácii, čo sa týka konkrétnych druhov ochorení. Veríme, že by im to mohlo pomôcť celkovo zvýšiť štandardy prevencie, čo sa týka tlakov a víziev, ktorými je vystavený systém zdravotnej starostlivosti v Európe. To súvisí so starnúcim obyvateľstvom, tiež to súvisí s chronickými ochoreniami, ktoré som spomenul. Ďalej čoraz väčší dopyt eh, po zdravotnej starostlivosti, eh, nové zdravé technológie, taktiež formy liečby. A toto všetko vyvíja tlak na obmedzené zdroje v zdravotníctve. Preto je dôležité, aby systémy zdravotnej starostlivosti prebehli reformou, aby sa venovala väčšia pozornosť prevencii zdravia, vrátanie preventívnych prehliadok, aby sa znižovalo zaťaženie nášho zdravotníckého systému a tiež veríme, že analýzy, ktoré vykonáva komisia spolu s OECD a tiež s Observatóriom pre zdravie v členských štátoch a tiež čo sa týka profilov podľa jednotlivých krajín, že nám to pomôže určiť, kde sú ešte medzery a tiež, že vďaka tomu budeme schopní vypracovať národné rakovinové plány. Takáto je aktuálna situácia v oblasti rakoviny tráviaceho traktu v EÚ, tiež čo sa týka registrov aj to je dôležitý aspekt, eh, aby tieto registre boli čo najvyššej kvality, aby sme poznali situáciu, aká je v členských štátoch. Ďakujeme pekne. Pán riaditeľ, teraz kolegovia je priestor vyjadriť sa. Otváram priestor pre vás. Najskôr pán Poc. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pán riaditeľ za to, že ste prišli. Viem, že sa osobne angažujete v tejto veci. Veľmi si cením vaše úsilie. Celkovo komisia sa veľmi aktívne snaží vedomať problematike rakoviny tráveceho traktu, najmä kolorektárnej, kolorektálnej rakoviny. Dnes hovoríme širšie o téme rakoviny tráveceho traktu. Myslím, že alarmujúce je to, čo sa deje, pretože tento druh rakoviny spôsobuje 365 tisíc úmrtí každý rok v EÚ. To znamená, tisíc ľudí zomiera každý deň v dôsledku rakoviny tráviaceho traktu. Média sú ticho. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, ak by toľko ľudí sa stalo obeťami teroristického útoku, alebo nejaké letecké katastrofy. Teda prvá otázka, čo sa s tým dá urobiť. Nikomu zdá sa na tom príliš nezáleží, totiž eh, ďalej, po druhé, máme v tejto oblasti jedného hlavného nepriateľa a síce rakovina pankreasu. Mnoho druhov rakoviny dá sa im predísť, napríklad v prípade rakoviny hrubého čreva, tomu sa dá predísť preventívnymi prehliadkami, e, existujú iné metódy. V prípade rakoviny pankreasu však takéto niečo neplatí, sú len e, obmedzené možnosti včasnej diagnózy a tiež veľmi obmedzené možnosti liečby po tom, čo už je rakovina zistená. Z pravidla je už príliš neskoro. Teda rakovina pankreasu je jediným prípadom, keď v podstate je to rozsudok smrti potom čo vám ju zistia. 64% Európanov sa vyjadrilo, že nevedia takmer nič o rakovine pankreasu. Rakovina pankreasu je najsmrteľnejšou rakovinou celkovo. Iba 3% zhruba sa dožijú 5 rokov po tom, čo im zistia toto ochorenie ďalej. E, druhá na zozname je rakovina plúc, e, to je 12%, rakovina hrubého čreva 60%, rakovina prsníka a rakovina prostaty 64 V posledných rokoch e, sa zlepšujú vyhliadky v prípade rakoviny, ale nie v prípade rakoviny pankreasu. Odhaduje sa, že o 50 sa od roku 2010 v priebehu najbližších 10 rokov zvýši výskyt tohto ochorenia. Symptómy sa čas, často ťažko odhalujú, je ťažké odhaliť toto ochorenie v čase. Hlavným dôvodom pre vysokú smrteľnosť je veľmi ťažké zistenie tohto ochorenia v skorších štádiách a rakovina pankreasu tiež nie je dostatočne financovaným. druhom ochorení získava menej ako 2 a celkové financovanie na výskum rakoviny je nevyhnutné, aby pacienti sa dopracovali čo najskôr k diagnoze, tiež e, v prípade potreby k operácii. Vyžaduje si to konkrétne zamerané opatrenia na včasnú diagnózu, liečbu rakoviny pankreasu. Tiež sa musí viac podporovať výskum v tejto oblasti prevencia, nástroje na včasné diagnostikovanie. Hovorili ste o zhromažďovaní dát, za to ďakujeme. Tiež musíme verejnosť upozorňovať na tento fenomén rakoviny pankreasu, musíme pozorovať na to, aké sú symptómy a tiež že si to vyžaduje konkrétne kroky aj od členských štátov. Chcem sa opýtať, akú radu by ste nám dali, ako dosiahnuť eh, aspoň čiastočné zlepšenie, najmä v prípade rakoviny pankreasu. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Grostet. Ďakujem. Ja som veľmi rada, že máme možnosť eh, diskutovať o téme, ktorá je taká blízka našim voličom, našim občanom. Rakovina, samozrejme, akákoľvek rakovina, nie len rakovina tráviaceho traktu. Často sa zvorazňuje eh, prevencia, preventívne prehliadky. Vieme, že v prípade rakoviny hrubého je to osobitne dôležité, ale takmer je potrebné, aby sa až dostavila dramatická situácia, pretože Mnoho z našich e, spoluobčanov v Európe sa obáva diagnózy a preto sa zdráhajú ísť na preventívnu prehliadku, lebo sa boja. Ako teda e, dosiahnuť dedramatizáciu tejto situácie, aby sme viac motivovali ľudí, aby neváhali ísť na preventívnu prehliadku to je podľa mňa relevantná otázka. Ďalej, na druhej strane, okrem toho, hovorili ste o tom, že, ak som to teda správne pochopila, 5 členských štátov požiadalo o komunitárnu pomoc s programov na podporu zdravia. Keď vidíme všetko to úsilie, ktoré sa týka rakoviny vo všeobecnosti, ktoré je treba vynaložiť, máme dostatok prostriedkov. Eh, všetci hovoríme v súčasnosti o budúcich programoch eh, v kontexte VFR. Ja si za každým vravím, že zdravie naozaj e, vždy e, je úplne na chvoste. Mám tu dokument, e, ktorý ma úplne zalarmoval. Je tu množstvo rôznych tém. Je tu otázka imigrácie migrantov. Naozaj všetko možné je prioritou. Ja si myslím, že musíme byť jednotní v týchto veciach. Viem, že sú kroky, ktoré sa robia aj na úrovni nášho výboru. Musíme viac zatlačiť mm, na rozpočet tak, aby sme dokázali reagovať na očakávania našich občanov. E, tento všeobecný problém rakoviny, nielen rakoviny trajveceho traktu, sú aj iné druhy rakoviny, rakovina pankreasu, tiež e, nádory na mozgu, taktiež rakovina u detí je množstvo, naozaj množstvo práce, ktoré je potrebné urobiť. Ak by sme dokázali niečo presadiť, tým by sme dokázali, že Európska únia dokáže občanom priniesť nejakú pridanú hodnotu. Teda chcem sa opýtať, či si myslíte, že máme dostatok finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Ja si myslím, že nikdy tých prostriedkov nebude dostatok v oblasti zdravia a tiež ako by sme mohli viac motivovať občanov, aby sa neváhali um, um, uberať e, cestou preventívnych prehliadok e, bez e, obav, ktoré často sú prekážkou pred tým, aby išli na preventívnu prehliadku. Ďakujeme pekne, pani Groste. Teraz pani Dali je ďalšia. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj komisii. Som rada, že máme možnosť hovoriť o tejto téme. Je to jeden, teda druhá na e, zozname e, najčastejších ochorení po rakovine prsníka u žien a rakovine prúdu mužov. Podľa e, cieľov uzrateľného rozvoja, čo podpísala aj komisia, aj členské štáty, financovanie, ktoré pokrýva neprenosné choroby a teda aj rakovinu trávaceho traktu, nepokrýva tú prevenciu v plnej miere. Máme takmer 80 eh, čo sa míňa na chronické ochorenia, ale iba 3 celkového financovania sa míňajú na prevenciu. A pritom by sa to malo zmeniť. Podľa mňa my ako legislatívny orgán musíme uznať eh, obrovský dopad, ktoré majú programy verejného zdravia v EÚ priamo v teréne. Hovorím to preto, že Často počúvame, že zhruba polovica všetkých druhov rakoviny, že sa im dá zabrániť, ak by sme, dajme tomu, e, upravili životný štýl, konzumáciu alkoholu, e, obezitu a tak ďalej. Toto všetko zaťažová aj pre systém zdravotnej starostlivosti a tiež ďalšie kroky, ale ostranenie týchto nezdravých návykov nestačí. Tiež je našou povinnosťou zaviesť dostatočne efektívne systémy prevenívnych prehliadok, aby sa darilo tieto ochorenia odhaľovať včas práve tento screening musíme o mnoho viac zohľadniť v prípade rakoviny traveceho traktu. Tamto totiž nesúvisí s vekom. V EÚ napríklad 6 tisíc nových prípadov sa objaví každoročne a v súčasnosti existujúce screeningové programy pre včasné odhalenie rakoviny tráviaceho traktu je to stále ešte na úrovni dobrovoľnosti v členských štátoch. Čo sa týka e, vekovej nárokovateľnosti na účasť, e, je to v každom členskom štáte odlišné. 31 plus e, v Bulharsku, pričom v mnohých členských štátoch je to až od 60 rokov aj u nás na Malte. Vo všeobecnosti v iných členských štátoch sa začína tento program screening od 50 rokov, čo tiež v niektorých prípadoch môže už byť prineskoro. neskoro. Screening podľa e, výskumu by mal začať e, vo veku 45 až 49 rokov, pretože vtedy by bola vysoká miera odhalenia možných ochorení. Teda chcem sa opýtať, ako zaistiť, e, aby sme využívali osvedčené postupy tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere členské štáty mohli posúvať harmonizácii tejto vekovej kategórie, keď je možné zúčastniť sa screeningu a tiež, aby sa tieto screeningové programy začínali práve v priemernom veku, kedy by bolo naj um, reálnejšie možné podchytiť začínajúce ochorenie. Ďakujeme pekne. Ak sa už nikto ďalší nehlási o slovo, pán Vál, nech sa páči, vraciam vám slovo späť. Ďakujem za všetky tieto otázky a vyjadrenia. Možno by som začal tým, že poviem, čo sa stalo v prípade výskumu o rakovine traviaceho traktu. Mám tu niekoľko čísel, aj keď nie sú veľmi názorné sami za seba. V rámcovom programe číslo 7 zhruba 15 z celkovej sumy na rakovinu sa venovalo a rakovine traviaceho traktu 15 A to číslo je zhruba rovnaké v prípade Horizontu 2020, teda keď sa pozrieme na 7. rámcový program, 1,5 miliardy eur sa minulo na rakovinu a 15 z toho išlo na rakovinu traviaceho traktu. Druhý projektov, ktoré sa týkali rakoviny v rámcovom programu číslo 7 sa týkali najmä infekcie z dôvodu helikobaktéra a tiež infekcie, ktorá je s tým spojená. Vieme, že je možné konať eh, aj v prípade už zisteného ochorenia helikobaktéra tiež eh, čo sa týka horizontu 2020, ktorý ešte stále prebieha, aj tu 14 z prostriedkov bolo vyšlenených eh, na rakovinu tráviaceho traktu spomedzi celkové financovanie rakoviny. Tu sa skúmajú nové druhy screeningových metód a mechanizmov, napríklad prostredníctvom um, smartfónov, aby sa testoval dých alebo zistenie mikrobov v žalúdku, aby sa zistili biomarkery v prípade niektorých druhov rakoviny. Teda na výskum sa minajú peniaze, ale spravidla je problém nie na úrovni členských štát, pardon, nie na úrovni EÚ, skôr je problém na úrovni členských štátov aby som mala reagovať na to, na čo sa pýtala pani Groste, či je dostatok peňazí, už e, to je zložitá otázka, ťažko sa na ne odpovedá. Ja mám totiž konkrétne príklady, kde vidíme, že členské štáty dostali peniaze a potom boli ťažkosti tieto peniaze efektívne minúť. Teda miera absorpcie u krajín, ktoré najnáhľajšie potrebujú tieto peniaze z hľadiska zlepšovania ich screeningových programov, miera absorpcie v týchto krajinách e, na úrovni štátnej správy a taktiež medicínskych zariadení je obmedzená. A preto sme prišli s návrhom expertov, e, externých expertov, aby pomohli krajinám lepšie plánovať ich screeningové programy. A tomuto sa aj v súčasnosti venujeme. Snažíme sa pomôcť tým krajinám, ktoré to najviac potrebujú a Tiež platíme expertov z iných krajín, aby sa situácia v týchto krajinách zlepšila. Nechceme teda zavádzať nejaké nové plány či stratégie. Snažíme sa s týmito členskými štátmi úzko spolupracovať, aby sme zistili, kde sú ich potreby. A tiež sa snažíme sprístupniť zdroje, ktoré potrebujú. Teda teraz kde otočím máme dostatok peňazí z programu pre zdravie a pre výskum, ale tiež ide o to, ako tieto peniaze efektívne využiť v praxi. Snažíme sa teda úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zistili, kde sú ich prioritné potreby a potom sa snažíme nastaviť priamo na ich potreby konkrétnu pomoc. Nie teda 28 členských štátov, je to 5, 6, 7 členských štátov, je to teda veľmi konkrétne zacílený prístup. Pani Grostet, pýtali ste sa na dramatizáciu screeningu to je samozrejme dlhá, zložitá diskusia. Dedramatizácia screeningu vlastne znamená, že je treba verejnosť informovať, poučiť a to je samozrejme zložité. Komunikácia na tieto témy, to si vyžaduje naozaj odborníkov, zdravotné sestry, teda osobnosti, ktoré sa do tohto zapoja. Európsky parlament toto sfére môže jednoznačne zohrať významnú úlohu Funguje to v niektorých ochoreniach, v iných to nefunguje. Napríklad v prípade HIV počiatku bolo veľmi ťažké zúčastniť sa preventívnych príhľadok na HIV. Vedeli, že je to vlastne automatický rozsudok smrti. Teraz už to tak nie je. Vedia, že sa dostanú k liečbe, že sa situácia stabilizuje. Teda musíme e, naozaj ľuďom neustále opakovať, že o čo skôr sa ochorenie objaví, o to väčšia šanca je, že sa s tým bude dať niečo urobiť. Preto sa míňa veľa peňazí na rakovinový kódex, pretože tento kódex sa týka práve prevencie, týka sa práve toho, ako ľuďom pomôcť e, schudnúť, e, prestať fajčiť, e, piť menej alkoholu. Ak by sa podarilo tieto informácie efektívne odozdať verejnosti, rozhodne by to pomohlo aj tomu, aby stratégie prevencie fungovali lepšie. Pani Dali sa pýtala, sa pýtala na rôzne druhy vekových skupín na preventívne prehľadky. To je zložitá otázka. Je tu stanovená hranica v odporúčaní rady. Týka sa to troch druhov ochorení, rakovina prsníka, a rakovina krčku maternice a rakovina hrubého čreba v členských štátoch sa tieto programy už eh, implementujú. Myslím, že aj na jednej priesvitke som ukázala, že to, že sme sa posunuli z, 10, pardon, z 12 na 20 krajín teraz eh, v eh, screeningu rakoviny hrubého čreva, dokazuje, že sú tu úspechy, ale problém je v tom, že sú tu odchylky vo vekových kategóriách, v štandardoch a v testovacích metodách, ktoré sa využívajú. Najmä sú problémy s kontrolami kvality. A preto sa snažíme prostredníctvom nášho spoločného výskumného centra zlepšovať kvalitu všetkých týchto programov. Rakovina krčko maternice a rakovina prsníka je e, veľkým problémom aktuálne v dvoch členských štátoch. Boli tam veľké problémy s eh, databázami, eh, čo malo za následok, že mm, mm, pacienti neboli zavolaní na pravidelné preventívne prehliadky. To mohlo spôsobiť veľmi E, vážne komplikácie. Snažíme sa teda tomu venovať. Vieme, že e, tieto ochorenia sú spojené s veľkou záťažou, s veľkým bremenom. Chceme, aby v ďalšom budúcom programe pre výskum, aby sa to nadalej vnímalo ako priorita. Najmä to, čo povedal pán Poc, teda tie druhy rakoviny e, traveceho traktu, ktoré sú zanedbané. Ide o zanedbané ochorenia. Teda na ne sa musíme cieľene zamerať. Oni boli teraz eh, zatiaľ eh, zabudnuté z hľadiska výskumu a celkového financovania. Well, thank you very much. Ďakujem za mm, túto výmenu názorov a teraz je eh, na našej agende posledný, našom programe posledný bod dve námietky o geneticky modifikovanej kukurici 1507 a teda ďalej a potom modifikovaná kukurica kombinovaná s dvomi alebo tromi s troma transformáciami. Najprv začneme eh, a dáme slovo pani Bojlan. Ďakujem. My sme tu často boli a hovorili sme o tejto téme. Eh, je to naozaj veľmi namáhavá procedúra. Vždy hovoríme o rovnakom, eh, hovoríme o tom, že tento proces by sa mal dostať už ku koncu. Máme e, skupinu e, spravodajcov z rôznych politických skupín a ten systém by sa mal zmeniť. Tieto rozhodnutia e, hovoria prečo, alebo teda uznesenia hovoria o tom, prečo by sme mali ísť za ten základný akt. Nie je to v súlade s aký notér, a mali by sme porušiť všetky procedúry pre žiadosti eh, genetickej kukurice, modifikované kukurice, kým nebude revidovaná legislatúra, hlavne ohľadom eh, prijatých rozhodnutí. A toto je fakt, ktorý komisia uznáva, takže žiadame komisiu, aby rešpektovala toto v zmysle dohovoru OSN, a prerušila donos, dovozy tohto, tejto geneticky modifikovanej kukurice. E, lebo e, po, táto, na túto kukuricu sa používali niektoré hnojiva, ako napríklad glyfozát. A z glyfozátu e, má, zostáva veľké reziduum, má to dopad na ochranu pôdy a takisto aj na diverzitu je zaujímavé ohľadom týchto dvoch námietok, že my všetky, my všetky tieto e, veci môžeme považovať za disponibilné, ale dokumenty neboli e, vlastne poskytnuté k dispozícii. V tomto prípade sa nám nepodarilo preskúmať e, referencie členských štátov. A samozrejme, toto nie je prípustné. Ďakujem. Okay, thank you very much. Ďakujem. Už nikoho nevidím od ostatných, e, z ostatných skupín, tak sa spýtam, že či ešte má niekto nejaké námietky, možno pani Görling, nech sa páči. Ďakujem. Ja hovorím v mene mojho kolegu za EPP. EPP nepodporuje tento návrh na uznesenie. E, nemá to správny základ, pretože e, chceme, aby to bolo prehľadné a EFSA, už toto e, hodnotila Ehm, dostali sme do pozitívne stanovisku v roku 2017 a ehm, nehovorí sa tu o žiadnych bezpečnostných ehm, obavách a hovorí sa tu, že je to bezpečné pre zdravie človeka aj pre životné prostredie. Nemyslíme si, že komisia prekročila svoj mandát v tom nariadení a návrh uznesení um, obsahuje eh, nepotvrdené tvrdenia, napríklad v článku E. A eh, na, v poznámke počero sa vôbec, neob, ne, vôbec neobjavila referencia eh, alebo spoločnosť, ktorá by potvrdila tieto tvrdenia. Potom v oceku F sa E, tu hovorí o tom, že GM kukurica obsahuje vyššie množstva glyfozátu a e, tento, táto kukurica e, neobsahuje, teda neobsahuje, nie je tu bibliografické odvolanie sa na toto tvrdenie teda údaj, ktorý by to potvrdil. Komisia rešpektuje pravidlá a nie sú žiadne indikácie, ktoré by mohli tvrdiť opak. A mali by sme sa e, zveriť e, e, vedeckému názoru EFSI ak niektorí politici to chcú robiť inak, tak zamelo by to politický boj, ale my si myslíme, že by sme sa mali držať vedeckého pokroku, aspoň tam, kde je to možné. A v tomto prípade je to možné pretože existujú mnoho dôkazov a e, zaoberá sa nimi EFSA. Vynakladáme mnohé peňažné prostriedky e, únie na to, aby sme mali vedecké dôkazy z EFSI, čiže nie sú žiadne dôvody na to, že ten e, vedecké, tá vedecká práca neprebehla správne. A ja by som mohla znova prečítať. Thank you very much. Someone else? zdôvodnenia, ale nič by to nezmenilo. Ešte niekto chce sa ujať slova? Komisia? Ehm, pani Brüše? Ďakujem za komentáre. Pokúsim sa byť stručná. Máme tu na, máme tu e, uznesenie na obne, obnovenie a e, v prípade oboch uznesení EFSA vypracovala hodnotenie rizik a mm, teda hodnotenie rizik, ktoré sa e, týka obnovenia a obidve hodnotenia sú pozitívne. Členské štáty vyslovili komentáre a EFSA takisto odpovedala na tieto eh, komentáre eh, počas vypočutia. Takisto aj verejnosť mala možnosť predložiť svoje pripomienky a eh, EFSA povedala, že neexistujú žiadne nové vedecké informácie a EFSA potvrdila, že tie komentáre, ktoré dostalo členských štátov, nezmenia jej pozitívny postoj. Čiže na základe toho komisia navrhla, aby členské štáty e, potvrdili e, a teda obnovili e, prístup týchto produktov GMO na svoj trh. Hlasovali sme o tom 25. apríla na výbore. Nikto nebol proti. A a potom sme včera predložili odvolaciemu e, výboru návrh a takisto tam nebol k tomu žiadne stanovisko. Čiže e, už nemá význam pre komisiu diskutovať o tomto návrhu rozhodnutia, pretože sme rešpektovali naše e, implementačné právomoci, rešpektovali sme legislatívu a neprekročili sme naše právomoci v žiadnom prípade. Samozrejme, právo na preskúmanie parlamentu to je, ale je to obmedzené len na istú otázku. A v podstate e, my nemusíme e, vôbec objasňovať pripomienky zo strany parlamentu, ale samozrejme môžeme odpovedať na všetky poznámky, ktoré sa, sú, mm, ktoré sa spomínajú v uznesení e, aj v tom návrhu, a teda parlament požiadal komisiu o to, aby vypracovala nový návrh. Dáme teda naše vysvet, vysvetlenia k uzneseniu, ak teda uznesenie bude prijaté. Vďaka tým pádom sa naše stretnutie e, končí. Takže uvidíme sa zajtra o 9.00 a budeme hlasovať. Ďakujem.